úrovni. Ja som presvedčená, že dokážeme ísť cestou otvorenej diskusie s Polskom. Dodržiavanie právneho štátu sa týka všetkých inštitúcií a členských štátov a je to kľúčový prvok ohľadne fungovania vnútorného trhu, vychádzajúc z vzájomnej dôvery a uznania. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička za tieto úvodné vysvetlenia a za zdôraznenie toho, že nemôže existovať budúcnosť bez toho, že by sme dodržiavali právny štát. A teraz dostanú slovo predstaviteľa politických skupín. Slovo dostane pani Mecola. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto iba nasvedčuje, že tá situácia je naliehavá a hovoríme teda o Polsku. Sme tu, pretože polskí občania sú takisto Európanmi a zaslúžia si rovnakú mieru ochrany a práva ako niekto vo Švedsku, Taliansku alebo Nemecku. A musia mať zabezpečenú Hm, všetky možnosti, ktoré boli zatvorené a našou úlohou aby sme na to poukázali. My máme túto diskusiu, je to vlastne také posledné, posledná možnosť. Apelujeme na polskú vládu, aby sme išli cez toho dialogu a nie konfrontáciou. Spravodlivosť a nie predsudky. A musíme bojovať proti populizmu z minulosti a Bohužiaľ, musím poukázať na iróniu skutočnosti, že posledný krát uh, to bolo v roku 1989, keď bola justícia pod nátlakom vlády. A čo sa stalo? Táto vláda išla v čase dozadu, využívajú regresiu, opresia, opres, utláčanie a je to vlastne proti všetkému, za čo Európania bojovali a za, proti všetkému, čo vyznávame. A kto to symbolizuje? E, vláda, tak tí odvážni sudcovia vlastne e, týchto treba rešpektovať pretože ich odvážnosť dostať slubu prísahe je symbolom polskej odvahy, ktorú my obdivujeme. Sú tu aj následky, pokiaľ ide o členstvo Európskej únie. Sú tu pravidlá v našom klube, na tom sme sa dohodli, že sa budú dodržiavať. Takže teraz komisia musí využiť všetky nástroje na to, aby bezprostredne uplatnila predbežné opatrenie na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie európskeho spôsobu a hodnotu. Je veľmi dôležité, aby sa zastavila antieurópska cesta vlády, pretože Polsko sa vzdialuje. A my sme tu na to ponúkame ruku, aby sme neobrátili sa chrbtom voči Polsku a Polsko-Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo za socialistov pán kolega López Aguiar. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedkynia. Ako vieme, Pani Jorová veľmi dobre pozná situáciu v Jure Libe, aj pokiaľ ide o plnenie zásad, ktoré sú obsiahnuté v príslušnom dokumente Európskej únie. Hovoríme tu o demokracii. A to nie je len práva väčšin, teda vláda väčšiny, ale ide o to, že ide o to, aby sa oddelila eh, jednotlivé eh, piliere moci. A preto tento článok 7 uplatňujeme aj tu, podobne ako sme hovorili v súvislosti s Maďarskom. Zaznali, zaznamenali sme v Polsku akumuláciu reforiem, ktoré viedli k dosť nežiaducej situácii. A nakoniec e, samotný e, disciplinárna komora súdov, ktorá existuje a funguje v Polsku, je vlastne v protiklade s európskym právom. A aj tu v Európskom parlamente sme si už vypočuli viacero názorov a stanovisk na túto tému. Ide o to, aby sa naplnil nejaký eh, rámec pre eh, demokraciu a princípy právneho štátu. Ide o to, aby sa potom periodicky kontrolovali alebo revidovali E, príslušné aspekty, ktoré sa týkajú situácie, ako sa uplatňujú tieto princípy Európskej únie. Chceme zabezpečiť, aby v žiadnej krajine Európskej únie ani v Polsku nedochádzalo k nejakému návratu do starých kolají. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Šimečka za Renew Europe. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani podpredsednička, vážená pani komisárka. Ja si pamätám, keď sme túto diskusiu mali naposledy pred 4 rokmi, pamätám si, keď sa povedalo, že situácia v Polsku je bezprecedentná, že nikdy v minulosti Európskej únie žiadna vláda členského štátu neuplatňovala takú kontrolu nad justičným systémom a teraz 4 týždne neskôr sa situácia ešte zhoršila a v Polsku je vlastne prvým štátom, kde uplatňovanie európskeho práva môže viesť k tomu, že prespúšťajú sudcov. Čo ešte horšie, ústavný súd, ktorý je vlastne tým základným ochrancom všetkého, robí vlastne to, čo chce vláda a bojuje proti sudcom čas sa nám míňa, míňa, pretože najvyšší súd je teraz úplne pohltený a ak to pôjde takto ďalej, tak to môže viesť k problémom v jednom našich členských štátov a preto Európska únia musí konať a ako sme povedali, nechceme trestať Polsku alebo polskú vládu, robíme to z jedného dôvodu, chceme chrániť občanské a demokratické práva európskych občanov, v tomto prípade teda ide o Poliakov. A počúvame tu často, že je tu ako keby západná predpojatosť voči nášmu prístupu k Polsku a že my v západnej Európe nerozumieme justičnej tradícii a čo to znamená zdediť e, justíciu z komunizmu a, ako slovenský politik a ako niekto, koho rodičia a rodina boli persekuovaní zo strany justičného systému komunistov, by som chcel povedať, že justičná nezávislosť a právny štát nie je záležitosťou právnej tradícii, ale je to kľúčový princíp Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Pokračujeme v našej rozprave a slovo dostane pán kolega Blaško za ID. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. A... Je to ozaj prekvapujúce, že na pôde Európskeho parlamentu sa opäť preberá nejaké pofidárne vyjadrenie o ohrození právneho štátu v Polsku. Normálny človek by sa domnieval, že sa vyhodnotí, prečo Veľká Británia odišla že sa zmení retorika a opak je pravdou. Znova sa vyslovujú silné slova o obmedzovaní národnej suverenity, o tom, ako tvrde potlačovať snahy o presadzovanie vlastníctva a tak ďalej. Proste zväzovanie občanov rôznymi smernicami a ďalšími zásahmi do jeho života. Máme tu ťaženie ochrancov demokracie proti Polsku, ktoré si dovolilo doma presadzovať svoje pojatie demokracie a to je pre ochrancov nepriateľné. Iba ich pohľad je ten správny a preto sú Poliaci povinní ho prijať. Som osobne presvedčený o tom, že nikto nemá právo sa vmiešavať do vnútorných záležitostí suvereného štátu, pretože dejiny nám ukazujú, že kedykoľvek sa tak stalo, nikdy to nedopadlo podľa očakávania. Ale vo vzduchu vysí otázka. Robíte všetko preto, aby nastal dominový efekt? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Rajnke za zelených. Nech sa páči. Eh, Ďakujem za slovo. Dámy a páni, jedna vec je pravdou. A samozrejme nie je len jeden spôsob, ako budovať demokratický systém. Proste žiadne z krajín EÚ nie je rovnaká ako tie ostatné. Ale keď niekto získa väčšinu, to neznamená, že môžete podkopávať princípy právneho štátu a základné práva. Hovorím o oboch, pretože oba tieto e, prvky sú v súčasnosti predmetom útoku v Polsku. Preto je veľmi dôležité zachovať oddelenie pilierov moci v štáte a nepresadzovať len právo silnejšieho, toho, kto zvíťazil, kto je pri moci. A som presvedčená o tom, že v našej správe, aj pokiaľ ide o ďalej, budeme diskutovať o, artik- o článku 7 a tako aj v ďalších nasledovných debatách budeme brať do úvahy obe tieto, oba tieto aspekty. Polsko je v srdci Európy a bez Polska by táto únia nebola kompletná. Aj polskí občania sú občania EÚ. Čiže namiesto toho, aby sme E, sa stále opierali len o rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Aj Polsko by sa malo zapojiť do otvoreného konštruktívneho dialogu, aby sa preberali a pertraktovali tieto veľmi vážne problémy. Kolegovia, bez ohľadu na to, na ktorej strane stojíte v rámci debaty, e, je nechutné, keď sa vedie nejaká ohovaracká kampaň a to nie je akceptovateľné. Môžeme eh, byť angažovaní len v demokratickej eh, debate a musíme mať navzájom voči sebe úctu. Ďakujem. Thank you. I saw your blue card. Ďakujem, videla som modrú kartu, ale bohužiaľ v prvom kole neberieme ešte tieto modré karty. Ak po, si želáte, tak potom, ale nie teraz v rámci prvého kola vystúpení. Teraz budeme pokračovať v rozprave. Slovo dostane kolegyňa Sidlo za EKR. Máte slovo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Polska wspiera wszelkie działania zmierzające do... Vážená pani predsednička, pani komisárka, Polsko rozhodlo prijať všetky možné kroky na to, aby sa posilnil právny štát a Samozrejme, aj príslušné európske predpisy musia byť e, bez reštrikcií a je smutné, že Európsky parlament e, tu pristúpil k tomto veľmi politickému, spolitizovanému aktu. Polsko naozaj z hľadiska súdnictva potrebuje hlbokú reformu a podľa zmluvy a podľa očakávaní polských občanov sme začali s reformou polského súdnictva a myslím, že sme ju aj završili. Teraz je to vlastne právna, alebo rozpráva na právnickej úrovni. Tá v Polsku prebieha. Polské súdy, aj polskí politici e, budú tieto otázky riešiť, pretože e, sú to otázky, ktoré sú predmetom polského práva a e, je tu samozrejme aj určité tvrdenie, že tieto polské zákony porušujú princípy európskych zákonov. Uvediem príklad. Keď sudca sa chce vyjadriť v politických otázkach, tak treba z Nemecku to je možné. Ale v Polsku sa ale potom koná v záujme občanov a nie v záujme nejakej užšej vybranej menšiny. A v dnešnej rozprave môžeme, o dnešnej rozprave môžeme povedať, že je politická. Už sme pred troma týždňami debatovali o princípoch právneho štátu v Polsku a teraz e, prišli nejaké nové fakty ktoré umožňujú prichádzať s novou argumentáciou o tom, ako sa porušujú zásady právneho štátu v Polsku. Čiže sa k téme vraciame, ale v podstate vytvárame akoby novú realitu. Pani podpredsednička Jourová navštívila Polsko a bola uistená o tom, dostala uistenia o tom, že sa pracuje na riešení témy, ale tento dialog vlastne pozostáva z dvoch stran. obe strany by sa mali zaangažovať. A je tu pocit, že polská vláda je pripravená a za posledné tri roky sme sa pokúšali vysvetliť naše reformy. Zavádzame reformy, ktoré vychádzajú z toho, čo je k dispozícii aj inde. Radi by sme e, prijímali rozhodnutia na základe zmluv. A niekto proste tieto otázky musí zodpovedať, kolegyne a kolegovia, pretože musíme sa zamerať na niečo iné, nielen na Polsko, ale aj na to, čo sa deje tu, v tomto parlamente. Prečo je Polsko kritizované za niečo, čo je bez, súčasťou každého systému aj inde. E, predsa aj národné parlamenty majú svoje právomoci a teraz sa majú zneužívať pre nejaké politické hry. A samozrejme, my by ste mali práve chrániť Európsky parlament pred tým, aby ho niekto zneužíval na politickú kampaň v ktorejkoľvek krajine. V Polsku teraz prebieha kampaň a mám pocit, že tí, ktorí zodpovedajú za túto debatu, zavádzajú alebo prichádzajú e, s určitým tlakom na prebiehajúcu kampaň v Polsku, pokiaľ ide o prezidentské voľby. Toto E, súvisí s tým, že mm, proste sú tu aj takí, ktorí neradi počúvajú o demokratických rozhodnutiach alebo o tom, že sa niekde vyvíja nežiadúci tlak. Je ozaj je smutné, že polskí politici akoby nechceli rozumieť politickému kontextu rozpravy a zrejme e, budú klásť prekážky Únii. Polsko je členom Únie, ale má aj svoju zvrchovanosť a táto zvrchovanosť, je to zvrchovaný štát nakoniec a tak si chráni svoju zvrchovanosť a povedný za Európsku úniu, podobne ako ktorýkoľvek iný členský štát. A boli by sme radi, keby sa voči nám pristupovalo rovnako ako k ostatným. Aj, chcem vám povedať, dámy a páni, že Polsko je krajinou, kde sa zachovávajú princípy právneho štátu, máme ústavu a platia u nás aj zmluvy EÚ. A takto to aj zostane. Ďakujem. Nasleduje v rozprave pán kolega Arvanitis za politickú skupinu GUE NGL, prosím. Ďakujem za slovo. Je nefér počuť ľudí, keď hovoria, že europoslanci nemajú Polsko radi. To je nefér. Ale v podstate členské štáty e, by ale nemali meniť to, čo sa hovorí v charte základných práv EÚ. Zdá sa, že politika, ktorá sa uplatňuje v Polsku, je v protiklade s týmito právami. Právka práva menšín, právo na prerušenie teho v súčasnosti. A ide o to, že tie zásadné veci by sa nemali okliešťovať a meniť k negatívnemu. Nede tu len o extrémnu pravicu, ale myslím, že tu je viacero politických skupín, ktoré zasadzujú tento názor. Ďakujem. Ďalej má slovo pán Puigdemont. Vážené kolegyne, kolegovia, dnes hovoríme o právnom štáte v Európe a predovšetkým v Polsku. Toto je ozaj veľmi potrebné, pretože ak súčasť Európy chce teda rešpektovať princípy právneho štátu, to je veľmi dôležité pre celú Európu. Problém však je, že EÚ uplatňuje dvojitý meter, pričom rôznym spôsobom koná podľa toho, o ktorú krajinu ide. Ak v Únii má byť chránený právny štát, teda princípy právneho štátu, tak potom treba veci doťahovať do konca voči ktorémukoľvek štátu. Treba byť silný. Nakoniec e, ide o to, aby sa neporušovali princípy právneho štátu. Keď hovoríme o Polsku, tak Poliaci si môžu položiť otázku. Dobre, a čo Španielsko? Prečo Španielsko môže ignorovať e, výbor, e, ktorý sa teda zaoberá právami, výbor OSN, ktorý sa zaoberá ľudskými právami a právami jednotlivých spoločenstiev v krajinách. A keď vlastne ústavný e, súd e, za, e, klade prekážky tomu, aby sa mohli v krajine uplatňovať zásady, ktoré stanovuje OSN. Ďakujem pekne. Budeme, budeme pokračovať pánom kolegom Hal. Oh, I'm sorry, I saw that you removed it, so okay. Videla som, teda modrá karta je tu. Príjmete? 30 sekúnd. Ale skutočne len 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Puždemon, pri všetkej úcte, keď ste... <laughs> Vy prídete do tohto parlamentu, aby ste nám dávali lekcie, aby ste nás poučovali. Vy, ako predseda vlády katalánska, ste porušili princípy právneho štátu, keď ste jednostranne vyhlásili e, autonómiu, vlastne nezávislosť. A opakovane ste konali v rozpore s ústavou Španielska. A vyjadrite sa k tomu, prosím. Máte 30 sekúnd na odpoveď, nech sa páči. Áno, rád by som práve e, vysvetlil, o čo tu ide. Zajtra idem do Polska a som presvedčený o tom, že Polsko bude rešpektovať e, moju imunitu ako europoslanca a nebudem zatknutý. Hm. Zdá sa, že španielské orgány ale nie sú ochotné rešpektovať moju imunitu. Kde nakoniec vieme, e, keby som vstúpil, tak by som bol uväznený a zostal by som uväznený až do smrti. Takže ide o to, práve, aby sa chránili princípy právneho štátu tam, kde sú tie práva ohrozené. Ďakujem. Slova pán kolega Halický. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Naozaj, toto nie je rozprava o reforme súdnictva, pretože žiadna taká reforma v Polsku vlastne neprebieha. A, a občania môžu byť naozaj z toho sklamaní. A ide o to, že e, tí, ktorí vládnu, e, ako by boli e, nepostihnutelní právom keďže napríklad e, ten, osoba, ktorá bola menovaná za e, predsedu súdu. Proste je to, je to dosť symbolické, ale v podstate má to politické pozadie. A nemôžeme súhlasiť e, s tým, čo sa tu tvrdí. Občania predsa majú právo na ochranu e, svojich práv a sudcovia v Európe konajú v prospech občanov predsa. A počujeme tu, že Polsko e, je vystavené mukám zo strany EÚ. A polskí občania e, Napríklad e, v Polsku sa vie o 64, 64 takých menách, ktorí neboli osobách, ktoré neboli menované e, do e, justície, ale sme presvedčení o tom, že nakoniec u nás právo a spravodlivé zvíťazia. Slovo má pani Barley. Ďakujem veľmi pekne. Nezávislí experti Benátskej komisie nemohli byť jasnejší vo svojom vyjadrení. Ak Poľsko príjme poslednú justičnú reformu, tak sa sudcovia ocitnú v takej situácii, že im budú hroziť e, pokuty, ak budú používať európske právo. My varujeme, respektíve polskí e, experti varujú pred tým, aby táto reforma, tento zákon bol prijatý, ale polský prezident minulý týždeň postupoval proti tomuto odporúčaniu. Má to veľmi osobné dopady na polskú spoločnosť. Len minulý týždeň um, zo, uh, z úradu bol suspendovaný sudca Pavel Juščín a bol mu skrátený plat. On uh, spochybnil obsadenie tejto komory, ktorú vymenovala uh, Národná rada Polska, uh, Poľska a táto istá rada spochybnila jurisdikciu Európskeho súdneho dvora aj ďalšie kroky boli vyhlásené za nezákonné. Vidíme teda, že v mnohých malých kamienkoch mozaike e, to vedie k tomu, že v Poľsku už nemá platiť priorita európskeho práva ani nezávislosť justície a potrebujeme, aby Európska komisia zasiahla pred Európskym súdnym dvorom a nemôžeme dopustiť, aby došlo k metóde vyberania čerešníčiek z koláča. Ďakujem. Modrá karta. Budete to akceptovať? Niekoľko modrých kariet sa e, objavilo, ale ja môžem e, akceptovať len jednu. Ďakujem pekne. Rád by som sa spýtal pani poslankyne, ktorá je z Nemecka. Vravíte o článku 107. Hovorí sa tam o tom, že fungovanie určitých orgánov spravodlivosti môže byť týmto spôsobom disciplinárne postihnuté. Ja tu mám napríklad nemecký zákonník, kde sa hovorí o tom, že sudca alebo iná osoba tohoto typu ak by došlo k určitým aktivitám protiprávnym, môže byť pozbavená svojej funkcie na obdobie 1 až 5 rokov. Čo si o tom myslíte? Ak porovnáme poľskú a nemeckú situáciu, ktorá je, e, ktorá je horšia? 30 sekúnd na odpoveď, prosím. Poprvé, nezastupujem tu Nemecko, ale občanov EÚ. Po druhé, pani Šidlo predtým klamala, keď povedala, že nemeckí sudcovia sa nesmú politicky angažovať. Dokonca tu máme e, kolegov v AFD, vo vašej e, sesterskej politickej strane v Nemecku, ktorí sú zastúpení v Bundestagu, čiže ste klamali. A je to niečo celkom iné, ako keď zákony e, sú schvál prekrúcané. To, čo robí váš kolega, je zasahovanie e, do e, jurisdikcie Európskeho súdneho dvora. Určite nikto za niečo takéto v Nemecku nie je postihovaný, ale v Poľsku áno, a to je ten rozdiel. Dobre teda, ďalší rečník, kolega Strugariu, nech sa páči kolegyňa Strugariu. Ďakujem. V januári sa sudcovia z 22 členských krajín EÚ spojili na tichom pochode v Krakove, aby demonstrovali solidaritu so svojimi polskými kolegami. My by sme však nie v slovách, ale v rozhodnutiach mali taktiež prejaviť solidaritu Ehm, komisári, čo sa deje? E, ide o destru- deštrukciu v Poľsku. Nemôžeme sa len prizerať, ak vláda podkopáva to, čo definuje identitu nových členských štátov, pretože je to v DNA Európskej únie, aby justícia bola nezávislá, aby boli zachova- e, bolo zachované právo na spravodlivý proces. Poľské orgány, ktoré nedávno prijali tento zákon, odťahujú vyťahujú štát ďalej z EÚ a ohrozujú presadzovanie európskeho práva. Ja si myslím, že ak kolegyňa hovorí um, o reforme, tak je to reforma z o, rozprávky o Arabele a Rumburakovi, ktorá je na hony vzdialená európskemu právu. A my by sme veľmi radi chceli Poľsku pripomenúť, že Poľsko je čistým príjemcom európskych fondov a ak by sme mali podmienovať ich prideľovanie s určitými podmienkami, rečnička bola prerušená. Nech sa páči, máte možnosť odpovedať, ak budete akceptovať modrú kartu. objavilo sa ich niekoľko a len pani Višnievská sa bude môcť v rámci modrej karty vyjadriť. Niekto, kto niekto, kto sedí v Európskej inštitúcii, ignoruje európsky právny štát, e, respektíve európske zásady právneho štátu. Pani kolegyňa Štrik, vážená pani predsedníčka, Poľskí sudcovia stratili svoje postavenie, sú kriminalizovaní vo svojej profesii toto, je roz, toto nie je rozhodnutie v súlade s európskym právom, čiže nejde o demokratický štát. Toto kritérium, ktoré zasahuje do rovnováhy vo vnútri štátu, zasahuje taktiež e, do práva jurisdikcie vyjadrovať sa proti najvyšším štátnym orgánom. Preto e, nalieham na komisiu, aby pokračovala vo svojich aktivitách a začala po, e, postup pre porušenie zmluvy a taktiež trvala na vykonateľnosti e, a presaditeľnosti práva. Je najvyšší čas na to, aby vláda dostala svoje vlastnej zodpovednosti, pretože majú všetky legálne aj politické nástroje na to, aby niečo podnikli, ale teraz sa schovávajú za komisiu. Pani predsedníčka, právny štát e, je um, nárokovateľný nie len e, polskými občanmi, ale ostatnými. Akceptujete modrú kartu, kolegyne Višňovská? Nech sa páči 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Kolegyňa hovorila pred chvíľkou o tom, že u nás protestovali sudcovia, pretože boli proti tomuto rozhodnutiu. Áno, protestovali veľmi ticho, pretože naše úrady im zaistili bezpečnosť na rozdiel od Francúzska, kam dochádza veľmi často k útokom na protestujúcich, ale kde je vaša ľavicová citlivosť, ak sa pamätáte na tieto veci a čo hovoríte na farbára, na poľnohospodára, ktorý ktorému bol nespravodlivo odobratý celý majetok a tým pádom sa skončila celá jeho um, profesná kariéra. Prepačte, nerozumiem kontextu tejto otázky, pretože sa tam objavila odvolávka na predchádzajúcu uh, rečničku, ktorá hovorila o tichom proteste. Áno, to je pravda. A veľmi správne protestovala proti uh, zasahovaniu do profesionálnych záležitostí a síce nezávislosti sudcov. Demokracia by mala chrániť všetkých vrátane menšín a demokracia nemôže fungovať bez právneho štátu. Budeme pokračovať v rozprave. Ďalším rečníkom pán kolega González Pons, prosím. Zdá sa, že polské orgány majú viac záujmu o konfrontáciu než o kompromis. A preto očakávame aj od pani komisárky Jurovej, že naozaj dovede Polsku, Polsku ku otvorenému a konštruktívnemu dialogu. Ide o to, aby v krajine súdnictvo bolo skutočne nezávislé. Vieme, že viac než 40 sudcov e, sa e, dostalo mimo, len preto, že nesúhlasili so stanoviskom vlády. Teda aký je účel, skutočný účel tejto v súčasnosti prebiehajúcej reformy v Polsku? Ide o to, e, aby bolo naozaj slobodné súdnictvo, alebo aby bolo pod e, jarmom politikov. Ide o to, aby sa uplatňovali skutočné demokratické princípy. Tie nás činia ozajstnými Európanmi. Ale zasa, že v Polsku sa uplatňuje represia. A komisia, Európsky súdny dvor a my preto musíme konať. Úlohou sudcov je, aby v krajine vládli, vládli princípy právneho štátu. Ďakujem. Je tu modrá karta, len chcem vysvetliť. Je tu pravidlo, že každá osoba môže mať len jednu modrú kartu. Pani Višňovská už teda mala, takže ak rečník akceptuje nejakú kartu od niekoho iného, nie? Dobre, takže ideme ďalej. Pokračujeme ďalším rečníkom od czasu przejęcia władzy przez PiS <clears throat> minister sprawiedliwości od tej doby, čo je pri moci PS, minister spravodlivosti, generálny prokurátor Čobro pod dohľadom Kačinského ničí náš, ničia náš justičný systém a vydávajú sa do stretu s našimi vlastnými občanmi a európskymi inštitúciami. Naša poľská vláda v podstate E, smeruje krajinu k ďalšej katastrofe. Môže dôjsť k zmrazeniu európskych fondov a môže sa stať, e, že dôjde k situácii po exite a vidia len jediný cieľ, obraňujú svoje stranické, stranické záujmy a to je reálne riziko, za ktoré môžu zaplatiť obyčajní ľudia. Našťastie v Poľsku nemáme zatiaľ rovná sa medzi občanmi a vládou. Máme tu mnohých ľudí, ktorí chcú žiť v demokracii a právnom štáte a takýto amok tejto strany im v tom bráni. Hovorím dnes o právnom štáte, musíme ale hovoriť aj o obyčajných ľuďoch, aj napriek šialenstve vlády. Títo ľudia môžu zaplatiť najvyššiu cenu. To, že začnú ľudia podporovať polexit a že odmietnú uh, na takéto záležitosti. Máme tu modrú kartu. Budete to akceptovať? Áno, prosím. Pani Kšapčínska, prosím. Rečnička hovorí bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Každý, kto hovorí o polexite, chce v podstate iba jedno. Chce určité dobrodružstvo. Som Poľkou, som europoslankyňou a som hrdá na to, že máme úžasnú históriu, úžasných ľudí, prosím, nestrašte ľudí. Po Lexitom je to to isté, ako keby ste hovorili o tom, že Francúzsko alebo Nemecko chcú vystúpiť z EÚ. Pán kolega, prosím, pokračujeme. Vážená pani poslankyňa, ja som taktiež veľmi hrdý na Poľsko, je to krajina s druhou najstaršou ústavou na svete. Ja som hrdý na krajinu, ktorá zvrhla komunizmus ale hambím sa za to, že u nás žijú ľudia, ktorí sú ešte horší než komunisti, pretože zničili našu krajinu ešte horším spôsobom, než to urobili komunisti. A to je naozaj obrovská hamba. Nedovolím ďalšiu rozprávu, dovolím eh, modrú kartu, čiže ja len uvádzam, že najbližšia modrá e, karta musí uviezť nejakú otázku. Nie je to doplnkový e, rečnícky čas. Kolegyňa Keller. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka Jourova, pán Reinders, komisár pre justičné záležitosti, vážená pani predstaviteľka rady, kolegovia a kolegyne, Máme 27 zástav pri parlamente, ktoré rešpektuje všetkých 27 štátov. My rešpektujeme Polsko. Avšak nespoznávame Polsko kvôli vláde. Tento nový disciplinárny režim proti sudcom, ktorí sa zdráhajú robiť justičné reformy, ktoré spustila súčasná vláda, táto situácia nie je akceptovateľná vidíme, že sa e, ten systém rozpadáva tehlička po tehličke. Veď predsa ide o piliere právneho štátu, ktoré sú pre nás dôležité a pre demokratický systém. Avšak, kolegovia a kolegyne, my musíme posilniť e, justičný systém. Potrebujeme silné justičné orgány na to, aby sme, aby sme bojovali proti teroristom spoločne. A vážená pani komisárka, aké kroky vy spustíte na to, aby sa ukončila táto situácia, ktorá ohrozuje právny štát tejto krajine. Prepašte, ale musíte skončiť, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Bilčík, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážená pani podpredsednička, ja som pyšný Európán zo Strednej Európy, z regiónu, kde pred 30 rokmi naši politici sledovali víziu, aby sme sa vrátili k demokratickej Európe. Spomeňme si len, stredná Európa a jej príchod Európy to pozmenilo Európsku úniu smerom k lepšiemu. Mier a demokracia sa šíria v celom kontinente a európsky zmysel pre dôstojnosť, pravidlá a novú justíciu to majú byť e, systémy, ktoré majú platiť vo všetk celej Európskej únie. Problém je, že tomu tak nie je ako Slovák, poslanec tohto parlamentu, ma znepokojuje kvalita spravedlivosti a dôveryhodnosť pravidel v celej Európskej únii a preto tu dnes stojím, aby som obhajoval nezávislosť tak polského ako aj európskeho justičného systému. Verte mi, hovorím to ako niekto zo Strednej Európy, nie je za našimi krokmi skrytá agenda. My chceme posilniť kvalitu demokracie a dôveryhodnosť právneho štátu v Polsku kolegovia kolegyne. Kvôli všetkým Európanom nemôžeme ísť cestou rizika, že sa bude zneužívať justičný systém, ktorý urobí to, že sa rozpadne Európu, Európa tak, ako ju dnes poznáme. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Mandl. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani podpredsednička, vážená pani komisárka. Dovolte mi úvodom povedať toľkoto. Ja cítim hlbokú prepojenosť s občanmi Polska Hovorím to ako občan Rakúska. Naši občania e, z historického hľadiska sú vďační za veľa vecí Polsku. Treba si uvedomiť, že Polsko bolo ideológiami 20. storočia skutočne bičované. A takisto si treba uvedomiť, že druhá svetová vojna začala prepadom Polska a nacionalisticko-socialistický režim sa takto dostal do Polska a e, celé sa to zakladalo na klamstve. Hovorím to, pretože chcem zároveň povedať toľko, že Poliaci vlastne toto vedenie, ktoré zavádza právny štát, si nezaslúžia. Poliaci si zaslúžia ako všetci Európania, ako všetci občania tejto Európskej únie také vedenie, ktoré bude vyznávať právny štát. Aj ľudia by, vo vláde by mali myslieť na budúcnosť, na svojich vnukov, vnúčky, ktorí si zaslúžia právny štát. Ďakujem pekne. Pokračujeme, pán Mureša, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Súčasná polská vláda a tzv. strana zákon a spravodlivosť e, e, vyhlasuje právny štát, ale porušuje ho každý deň. Kolegovia, pozrime sa na kroky tejto vlády, nie na vyjadrenia tejto vlády to, čo predáva vlastne vláda občanom ako justičná reforma, to je erózia justície. Nazývajú to dekomunizácia, ale my vieme, že to je niečo iné. Hovoria, že to je modernizácia systému, ale my vieme e, a vidíme, že to je autoritárstvo. Oveľa viac však ešte. My vieme, že Polsko je viac než iba súčasná vláda. Vlády prídu a odchádzajú. My vieme, že Polsko e, chce chrániť právny štát napriek zastrašovaniu. Polsko je tým odvážnym občanom, ktoré e, protestuje proti všetkým útokom. A Polsko je aj o spravodlivom a férovom žurnalizme. Kolegovia, kolegyne, my zastávame sa ľudí v Polsku a pokiaľ ide o polskú vládu, odkazujem jej, počúvajte hlasy, čo hovoria vaši občania. Ďakujem pekne, je tu ďalšia modlá kartička. Pani Salevská sa chce spýtať otázku. Akceptujete túto otázku? Máte 13 sekúnd, ale na otázku. Ak to nebude otázka, tak vás preruším. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán kolega. Ja neviem, či vy viete, že 20 tisíc našich polských občanov bránilo práve túto reformu našej vlády a chceli, aby sa táto reforma udiala na základe žiadneho článku nemôžeme e, tu e, vidieť nejaké kompetencie komisie alebo parlamentu, aby sa takéto rozpravy vôbec konali. Jedna prosba, pani predsednička. Žiadam vás, aby ste nevyužívala také epitetá, keď hovoríte o niektorých krajinách, aby sme tu nikoho neurážali. Prepačte, zasa neodznela otázka. Čo chcete, aby odpovedal kolega? Posledný krát dávam možnosť reagovať, pretože vy chcete iba extra rečnícky čas, ale to je neakceptovateľné. Takže 30 sekúnd, nech sa páči, ale my akceptujeme iba otázky. Vážená pani predsednička, otázka bola jasná. Či poznám európske zmluvy? a zmluvy o fungovaní EÚ. Áno, ja ich poznám, ctená kolegyňa. A takisto viem a poznám tie články, ktoré hovoria o európskych hodnotách. Takisto viem aj to, že našou povinnosťou je obhajovať právny štát, a to vo všetkých častiach Európskej únie, pretože to je naša hodnota. A takisto viem o tých 10 tisícoch ľudí, ktorí v Polsku išli do ulic a podporujú právny štát, vyjadrili sa proti vláde a my vyjadrujeme solidaritu týmto občanom. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz poradí je prihlásený pán Pospíšil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani, preds- pani premiérka Šidlova hovorila aj o Českej republike. Pani premiérka, ja som bol 5 rokov minister spravodlivosti v Českej republike a my českých sudcov za ich politické názory netrestáme. Vy sa mýlite. My nemáme takúto právnu úpravu. Ja som sám pripravoval tieto zákony. My trestáme sudcov za predlžovanie, preťahovanie súdnych sporov, ale ak niekto vyjadruje svoje politické názory, má na to právo. Je to občan, je to občan demokratického právneho štátu. A ten váš zákon z 5. februára je bohužiaľ veľký exces. Nedá sa to ani porovnať s tým, čo je v Českej republike alebo v iných štátoch Európskej únie. A mňa mrzí, ako aj mojich kolegov, že namiesto toho, aby ste hľadali kompromis a riešenie, tak váš pán prezident podpísal takýto zákon, ktorý iba pritvrdzuje disciplinárnu zodpovednosť sudcov a namiesto toho, aby ste sudcov trestali vtedy, keď porušujú zákony, alebo keď je tu predlžovanie, alebo sú tu excesy, tak ich jednoducho trestáte za to, že majú svoj názor na vašu reformu. Je to veľmi zlá úprava. Ďakujem, budeme pokračovať a slovo dostane pán Sikorský. Bez mikrofónu. Pokiaľ teda ide o porušenie Napríklad, keď, ho, keď hovorím o Donaldovi Tuskovi, tak e, údajne je zodpovedný za určité záležitosti, ktoré sa týkali slovenského útoku a jeho advokát sa, sa tvrdí, že to je absurdné, avšak súčasný minister, ak sa nemýlim, tak e, ak, nie som, ak sa nemýlim, tak bol dnes postavený pre tú disciplinárnu komoru. Ak ten advokát teda hovorí, že jeho klient je nevinný, tak toto už viedlo k tejto šikane. Takže toto jednoducho nie je európske vnímanie právneho štátu. Preto sa chcem poďakovať pani komisárke aj celej komisii za to, že sa snažia pomôcť Polsku pri návrate k právnemu štátu. Ďakujem pekne, spontánna rozprava. Veľa prihlásených tu mám. Nemôžem dať všetkým čas rečnícky, teda dostane slovo jeden za skupinu a nebudú sa mať možnosť vyjadriť tí, ktorí sa už v rámci rozpravy vyjadrili. Takže začníme pánom Polčákom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja som presvedčený, že máme spoločné hodnoty a spoločné pravidlá a ak tu máme ohrozenie týchto hodnot, tak musíme reagovať. To je dôvod, prečo sa tu dnes vlastne o tom bavíme. Ja vychádzam z toho, že tu je ohrozenie právneho štátu a to v jednej členskej krajine a toto poškodzuje našu vzájomnú dôveru. Takéto chovanie je podľa môjho názoru úplne nepriateľné. Ja by som sa potešil, ak by aj pani Šidlová si spomenula na svoj prejav, ktorý tu mala ako premiérka, keď sme hovorili o ústavných reformách, ktoré robila. A ona nám vtedy povedala, že bude rešpektovať závery Benátskej komisie. A nič také sa neudialo. Benátska komisia vydala jasné stanovisko, ktoré... A teraz nám vy tu hovoríte, že vaše reformy sú v poriadku. Takéto chovanie je pre mňa absolútne nepriateľné, pani Šidlova, mali by ste sa hambiť. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Špúrek. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja som bola prekvapená, keď sme tu mali zastretnutie s pani von der Leyenovou. Premiér polskej vlády tvrdil, že sa nehovorilo o právnom štáte. Ako je možné, že sa o tom nehovorilo? na tom zasadnutí s našim premiérom. To ma znepokojilo, hoci chorvátske predsedníctvo teda tvrdí, že táto záležitosť nie je prioritou tohto predsedníctva, pretože 6 mesiacov nemôžeme nehovoriť o tejto záležitosti. Neboli uplatnené napríklad postupy podľa článku 7 a ten mechanizmus neumožňuje neporušovanie e, ústavy. Tento mechanizmus by mal mať dopad na tých, ktorých sa to týka, ktorí porušujú pravidlá, ale nemalo by to dopadať na našich občanov. Avšak dôležitá je aj dimo, di, diplomácia. Poliaci očakávajú jasné kroky zo strany komisie, aby sa chránili naši občania, aj naši sudcovia, ktorí teda hája ústavu. Pani komisárka, očakávame konkrétne roky. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Joveva. Ďakujem veľmi pekne. Európa teda je založená na právnom štáte a bez právneho štátu by sa teda rozpadla. Európsky parlament veľkou väčšinou Môžeme konštatovať, že situácia sa od roku 2017 nezlepšuje. A táto reforma aj možnosť e, prepúšťať sudcov, toto naozaj vedie ku zhoršovaniu celkovej situácie. Myslím, že e, jedinou vhodnou cestou je zmraziť európske fondy a vytvoriť podmienku, že tie fondy budú poskytnuté až po zlepšení situácie v krajine. Porušovanie týchto pravidel, pokiaľ ide o princípy právneho štátu, že sa nemá zhoršovať. Ďalším rečníkom pán Graf. Vážená pani predsednička, dámy a páni, vždy keď sme v Štrasburgu, tak hovoríme o polskej justičnej reforme a musím povedať, že som prekvapený, udívený, že za akou vervou polskí poslanci naľavo a v strede sú tu prítomní, keď tu ide skutočne o to, aby sa vyjadrili k svojej krajine. Veď predsa by e, z 19.11. z roku 2019 si mali prečítať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, už teda iba preto, že sudcovia sa nevymenovajú sami, ale preto, že sudcovia sú vymenovaní zo strany parlamentu a justičného ministerstva. Týmto sa vlastne delenie moci neohrozuje, Inak by napríklad v Nemecku alebo v USA nebolo také delenie moci vôbec možné. To, čo vy žiadate, aby bolo v Polsku, aby sudcovia sa vymenovali sami, to je jednoducho polská špecifická, špecifikum, ktoré vôbec nesúvisí s delením moci. Delenie moci predsa znamená nezávislosť pri rozhodovaní, nezávislosť po vymenovaní, ale nie vymenovanie ako také. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz zostane slovo pani Tomašič. Ďakujem pekne. Polsko je momentálne v svetle reflektorov, pretože chce demokratizovať svoj systém. Toto je smutná pravda. Avšak tie nedorozumenia eh, ohľadne polskej byrokracie voči takým postkomunistickým krajinám, ako je Polsko, to vedie k konfliktom záujmov a toto nie je v záujme nikoho všetci si musíme uvedomiť, že takto sa veci majú, pretože nové demokracie nikdy nedosiahnu tie štandardy. O čo tu teda ide? Ide tu o systemickú chybu alebo systémovú chybu, ktorá súvisí s tým, že ešte časti komunistického systému prežili a stali sa časťou nového demokratického systému a vlastne hatia to, že sa má vyčistiť, zbaviť demokracia minulosti a stoja vlastne v ceste tomu završeniu toho samotného prechodu a prechod ako taký je to, čo postkomunistické krajiny potrebujú. Ďakujem pekne. Ja som povedala, hovorí pani predsednička, že e, spontánnu rozprávu bude sa môcť vyjadriť jeden za skupinu. Vaša skupina už to mala možnosť, takže pre EKR už nie je možnosť. Teraz sa dostávame k druhému kolu. Pán komisár Reinders, nech sa páči. Uh, thank you, madam. Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne a poslanci, dovolte mi vrátiť sa k niektorým témam, e, na ktoré sa poukázalo v tejto rozprave. Pokiaľ ide o ten nový zákon, pretože to je nový fakt, je tam nový e, zákon od e, čias, keď sme sa tejto téme venovali pred niekoľkými týždňami. Chcem povedať, že komisia je stále otvorená v korektnému dialogu s členskými štátmi so záujmom riešiť problémy. A neváhame využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme zabezpečili e, rešpektovanie zákona, respektíve práv a zákonov EÚ. Dôležité je, aby v krajine boli zákony, ktoré sú kompatibilné s zákonmi EÚ. A v to súvisí aj s požiadavkou nezávislosti súdnictva a aj s právom predkladať Európskemu súdnemu dvoru určité otázky. A tam sa potom e, príslušné veci veľmi detálne preskúmajú a dovolte, aby som zopakoval, že Európsky súdny dvor rozhodol, rozhoduje aj o otázkach e, o tom, že či e, daný systém súdnictva v niektorej členských, alebo vo všetkých členských krajinách splňa požiadavky, ktoré e, vyplývajú z príslušných zákonov EÚ. A či vlastne e, jednotlivé člány, členské štáty plnia požiadavky podľa zákonov EÚ. A zákony EÚ práve kladú dôraz na to, aby sa rešpektovala aj nezávislosť súdnictva. Toto je veľmi dôležité, pretože polské súdy sú európske súdy a musia zabezpečiť, že polskí občania e, v plnej miere môžu využívať právo, ktoré poskytujú európske zákony. A keď tu hovoríme o prijatí nového zákona, a môžem vám vás uistiť, že teda určite komisia príjme príslušné opatrenia, aby zabezpečila rešpektovanie európskeho práva. Okrem toho, tá disciplinárna komora v Polsku funguje naďalej aj napriek rozhodnutiam Najvyššieho súdu a z 19. novembra minulého roku Európsky súdny dvor práve rozhodol a v tom zmysle aj Najvyšší súd Polska E, vlastne poukázal na to, že e, táto disciplinárna rada nesplňa príslušné požiadavky európskej legislatívy. A určite národné súdy musia uplatňovať aj európske právo samozrejme, aj pri rešpektovaní príslušného kódexu. A Vieme, že disciplinárna komisia sa rozhodla prepustiť sudcu, ktorý sa snažil uplatniť princípy, e, ktoré boli rozhodnuté Európskym súdnym dvorom. A vlastne to malo dopad e, aj na plat tohto sudcu. Môžeme povedať, že teda tu nedošlo ku nezávislému rozhodnutiu a táto komora ešte funguje aj ďalej. 31. januára napríklad e, zvolila 6 kandidátov do disciplinárnej komory a dvaja z nich sú súčasne aj e, členmi Národnej súdnej rady. A vo zmysle dnešnej doba, debaty dovolte mi ešte niečo povedať k ústavnému súdu. Chcem pripomenúť, že v nedávnom návrhu z decembra 2017 čo viedlo k spusteniu eh, konania podľa článku 7, komisia eh, prišla k záveru, že nezávislosť a legitimnosť ústavného súdu eh, boli vážne podkopané a po druhé, ústavnosť polských zákonov už nemôže byť efektívne garantovaná. A v tomto zmysle, keď vychádzame z rozhodnutí najvyššieho, teda Európskeho súdneho dvora, a aj z judikatúry, tak najväčší súd je významnou autoritou v krajine a súčasná situácia vedie ku značnému chaosu. Chcem ale odpovedať, že e, určitým riešením takéto situácie je to, že rozhodnutia nezávislého súdu musia uznávať a prijať všetky orgány. Na záver mi dovolte ešte doplniť, že Európska komisia pracuje na mechanizm, ktorý bude fungovať ako preventívny nástroj pre všetky členské štáty vo vzťahu ku rôznym aspektom právneho štátu. Bude sa týkať e, aj zdrojov informácií, ktoré sa uplatňujú, budú uplatňovať a bude možné potom e, dosť zavčasu poukázať aj na určité porušenia princípov právneho štátu a všetky členské štáty e, budú v tomto zmysle e, na tej istej štartovacej čiare. Príprava tejto správy je už v operačnej fáze a vytvorili sme sieť kontaktných osôb v členských štátoch a Títo nám pomôžu pri príprave materiálu. Okrem toho, táto správa bude aj súčasťou nového cyklu, e, kde bude Európsky parlament a Rada veľmi aktívne zapojený. Alebo budú zapojení. Chcem ale povedať aj to, že tento preventívny mechanizmus nenahrádza e, mechanizmus reakcie, e, ako sú napríklad konania pre porušenie alebo konanie podľa článku 7 budeme aj naďalej využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme podporovali a posilňovali princípy právneho štátu vo všetkých členských štátov v rámci Polska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pani Brňač má slovo. Dámy a páni, pani poslankyňa a poslanci, Dovolte mi ešte raz e, zdôrazniť, že Rada e, klade veľký dôraz na základné práva a na princípy právneho štátu. Môžem vás uistiť, že predsedníctvo e, bude veľmi pozorne zvažovať tie aspekty, na ktoré tu bolo dnes poukázané. A samozrejme, právny štát je jednou z významných priorít, na ktoré kladie dôraz aj Rada. Rada aj naďalej bude veľmi pozorne sledovať vývoj v krajine a aj v súvislosti e, s nadchádzajúcim <clears throat> zasadnutím Rady pre všeobecné otázky. Ďakujem pekne, tým sme došli k záveru tejto témy a prvnež prejdeme k ďalšej téme, mám jedno oznámenie. Ide o rozhodnutie rady z 28. júna 2018 a po odchode eh, z Spojeného kráľovstva 31. januára eh, holandské orgány eh, sa, teda boli